podpíšeme štyri akty prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu v súlade s článkom 78 vnútorného poriadku parlamentu. Poprvýkrát využijeme nový elektronický systém a mm, podpíšeme toto nariadenie o e, dodávkach plynu. E, názvy týchto aktov budú zverejnené v zápisnici